Il Presidente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 Spravodajca má slovo. Nech sa páči. En primer lugar quiero dar las gracias a los ponentes en la sombra, en especial a los señores... Najskôr by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom Severinovi, Lambsdorf, Lambsdorfovi a ďalším, ako aj autorom stanoviska Margaľo a ďalším. Všetkým ďakujem za spoluprácu pri vypracovaní tejto e, správy medzi